Dobre dámy a páni kolegovia, 4 hodiny 9 minút, radšej by sme asi mali pokračovať v programe bod opäť. Chcel by som privítať pána Ježiho Pomianovského, výkonného riaditeľa Európskej nadácie na podporu demokracie, aby nám predstavil výročnú správu svojej inštitúcie za rok 2018. Európska nadácia na podporu demokracie funguje od roku 2013. Za, posled... za 5 rokov fungovania veľmi aktívne pracovala, podporovala nepodporovaných cez viac ako 700 iniciatív v hodnote 50 milión eur a teraz má dobrú reputáciu ako organizácia na podporu demokracie, ktorá má vplyv a rešpekt. Takže bez nejakého ďalšieho um, naťahovania vám odovzdám slovo, aby ste nám predstavili vašu výročnú správu a vašu činnosť. Nech sa páči, máte slovo pán Pomianovský. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za príležitosť a pozvanie. Tí z vás, ktorí ste nemali možnosť pozrieť si PDF kopiu, tak máte aj papierovú kopiu v miestnosti, takže kto si chce prečítať a pozrieť si to, môže si to pozrieť. Toto je e, výročná správa Európskej nadácie delegácie na podporu demokracie za rok 2018. Tieto prezentáciu robíme každý rok, už niekoľko rokov Takže toto je naozaj taká veľmi privilegovaná situácia, že taká inštitúcia ako je moja môže požívať toto privilegium. A e, za to som veľmi vďačný. A zároveň musím zdôrazniť, že Európsky parlament so svojimi deviatimi členmi v e, Rade nadácie prispieva veľkomierok k strategickému usmerneniu práce našej nadácie. Takisto by som chcel privítať tú skutočnosť, že EED že o tejto nadácii sa pravidelne hovorí v uznesení Európskeho parlamentu, vrátanie uznesenia z minulého týždňa, cesta vpred pre Blízky východ a africký región, kde chceme naďalej podporovať a teda Európska únia chce podporovať našu prácu. Sekretariat nadácie pozostáva z nadnárodných tímov. Ja e, tu zastupujem e, v podstate tých, ktorí podporujú ľudí na ceste k demokracii. Dovolte vám upozorniť vás na také štyri hlavné správy, odkazy tejto správy výročnej. V Lani 2018 to bol 5. rok fungovania nadácie a mali sme z podporu Európskeho parlamentu aj sme oslavili naše 5 rokov fungovania. 5. výročie sme oslavili tu a bola to inšpirujúca príležitosť pozrieť sa na to, čo nadácia za 5 rokov spravila. Môžeme povedať na základe mnohých pripomienok, ktoré sme dostali, že táto nadácia sa stala uznanou organizáciou, ocenenou organizáciou, ktorá poskytuje flexibilný mechanizmus podpory demokracie, ktorú vytvorila EÚ a členské štáty. Ako som povedal, úzka spolupráca s Európskym parlamentom, ako aj s Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami sa osvedčila ako svetový, dosť osvedčený dobrý model, ktorý sme úspešne implementovali. E, v tej kapitole retrospektívy za posledný rok nájdete nejaké hlavné čísla o našej dnešnej práci. Vyše 5000 žiadostí o podporu, ktoré sme dostali a preštudovali. 722 grantov v výške takmer 50 milión eur sme rozdali nadácia našla svoje miesto. E, každý, každočičký deň vždy nachádzame nové príklady, ktoré svedčia o našej práci. len minulý týždeň som bol na Golanských výšinách. E, e, bol jasný príklad podpory tzv. čiernej diery, kde nikto neposkytuje podporu, pretože je tu okupované územie, takže oficiálny štatút nemajú, nemôžu dostať podporu. Ďalší príklad je Rusko. Mnohí donory z dôležitých dôvodov nedávajú priamu pomoc e, občianskej spoločnosti alebo e, tlači. E, pritom ide o bezpečnosť nášho kontinentu. V tomto ohľade my sme veľmi radi, že v správe na Fotigari EU strategickom oznámení sme sa mohli dočítať, že práca Európskej nadácie sa tam spomína ako dobrý príklad vytvorenia pluralistického prostredia v médiách e, po rusky. Chcel by som upozorniť našu, na našu prácu za rok 2018. Demokratická energia akoby vybuchla v e, Arménsku, ktorá nás všetkých inšpirovala. Občianske hnutie a politická opozícia dokázali efektívne e, e, zabezpečiť e, politicko-občianskú spoločnosť a dosiahnuť spoločné ciele. Mladí ľudia a ženy zohrávali dôležitú úlohu v protestoch, ktoré boli mierumilovné a v dobrej nálade. To je veľmi dôležité veľmi dôležitá skúsenosť. E, občianská spoločnosť Arménska dokázala takéto niečo spraviť, pretože sa im podarilo zabezpečiť, aby tie obrovské protesty boli kľudné a mieromilovné napriek pokusom e, presadiť tam akési násilie. E, zamestnali sme, zamerali sme sa aj pra, na prácu v Turecku a západnom Balkáne, to na strane 50 a 51. To je takisto dôležitý krok pre nás a musíme povedať, že toto sú nové aktivity našej nadácie. Rozhodla o tom naša rada len pred pol druhá rokom, takže už vlastne tom fungujeme iba rok. Rok 2018 bol prvým rokom fungovania na tomto území. V Turecku už vidíme, nakoľko je relevantná naša práca v čase, keď je prostredie stále opresívnejšie a keď hlavní donory odchádzajú. Podpora našej nadácie bola dôležitá pre prežitie a rozvoj kľúčových nezávislých médií, ako aj pre vytvorenie nových organizácií na ochranu ľudských práv, ktorí poskytujú právnu pomoc novinárom ako e, asociáta podporu tlače a štú, asociácia štúdií, média a zákonnosť v Egypte svete. Pokračujeme a podporujeme partnerské organizácie ľudských práv a ich siete. Mnohí z nich majú, e, sú stíhaní zo strany štátnych orgánov a tu by som chcel privítať to, že Európsky parlament a poslanci úspešne a veľmi nápomocne zasiahli a podporili našich partnerov, keď to potrebovali. V Tunisku naši partneri posilňujú nových radcov v komunálnych voľbách po, po posledných voľbách v máji, po decentralizácii. A e, v podstate boli vytvorené tieto miestne rady na podporu a na žiadosť miestnych občanov. Je to veľmi dôležité, ak chceme zabezpečiť to, aby osud týchto nových demokracií, e, aby prežili. V Moldavsku sme pomohli e, nezávislej televíznej stanici prežiť, pretože bola zablokovaná licencia, žiadny iný donor nebol ochotní zobrať na seba to riziko. Naša nadácia zohráva takisto dôležitú úlohu aj pre zachovanie proti via Journal TV, e, pretože e, tu boli represívne opratania a zákony proti ním. Toto boli iba tri nezávislé TV regionálne. Ak by boli zanikli alebo ak by mali krátený rozpočet, veľkomiro by to znížilo možnosť prístupu občanov k alternatívnej správe. Čo sa týka Ukrajiny, viem, že mnohí europoslanci sledujú, čo sa deje na Ukrajine. Uh, už aj po včerajších voľbách. A máme veľké obavy, um, za celý rok 2018 v podstate sme riešili stále rastúcu fyzickú agresiu a priame útoky v vrát stane strel, strelby a útokov e, s nožmi na nezávislých novinárov. E, riešili sme minimálne 50 prípadov takýchto útokov. Je to veľmi znepokojujúci trend, ktorý exponuje slabosť e, ukrajinského štátu a neschopnosť chrániť e, aktivistov a stíhať páchateľov trestnej činnosti. Na druhej strane tu svedčí o úspechu práce, občianskej práce, pretože tá občianská práca tak veľmi znepokojuje tých zlých a skorumpovaných, že e, sa exponujú tým, že sú priamo agresívni. V správe sme sa rozhodli venovať jednu kapitolu úlohe žien a mladých e, v, podpo- v pro- programoch na podporu demokracie. Stále e, si uvedomujeme, že je to veľmi dôležité, že aj muži sú dôležití partnery pre podporu žien. Na strane 58 hovoríme o dvoch iniciatívach z Maroka a Sýrii Dovolte takisto upozorniť na našu prácu so ženskými aktivistkami v Moldavsku. Po nedávnych voľbách, v parlamentných voľbách v Moldavsku e, sme hrdí na to, že máme šesť žien v parlamente všetky boli predtým aktivistami občianských spoločností, ktoré podporovala naša nadácia. Ako vidíme v mnohých iných krajinách, tradičné politické diskusie sú často doplňané aj s viditeľnovaním a mobilizáciou verejnosti, ktorá vznikla z občianských iniciatív. Po štvrté, sme hrdí na to, že sme teraz uh, ukončili tak testovanie nového konceptu monitorovania a vyhodnocovania. My tento systém plánujeme zavádzať. Ide takisto o dôležitú súčasť našej metodiky. Poskytovanie grantov, monitorovanie toho, ako sú využívané. Takýmto spôsobom um, toto nám umožní potom do budúcna pomôcť našim partnerom využívať tieto granty lepšie. Je to zároveň dôležité z pohľadu dodržiavania transparentnosti a zodpovednosti, aby sme mohli neustále našu prácu zlepšovať, dolaďovať, vychádzajúc z toho, čo, e, vychádzajúc z toho, e, čo si zanalizujeme ohľadne našej predchádzajúcej práce. Samozrejme, pokiaľ ide o zdokumentované výsledky, tak e, tie samozrejme predložíme jednotlivým výborom, pokiaľ bude záujem. A pokiaľ ide ešte jeden dodatočný komentár, už som predtým povedal, ED schválila takmer 750 grantov, ale prirodzene e, i tých zamietnutí je pomerne dosť. Zhruba ide okolo 5000 zamietnutí, Um, bohužiaľ, táto situácia je nevyhnutná a mnohí uh, z tých, ktorí boli odmietnutí, nám povedali, že majú priateľov v parlamente a my sme boli svetkami nárastu takýchto prípadov po začiatku uh, našej činnosti, napríklad v oblasti Západného Balkánu, ale treba samozrejme mať na pamäti a treba, aby naši partneri rozumeli tomu, že my sa musíme riadiť pravidlami a že jednoducho nedokážeme reagovať na každú žiadosť ktorá je nám predkladaná. No a dovolte mi na záver zopal všeobecných prípomienok, ktoré takisto vychádzajú z viac ako, samozrejme, z viac ako ročnej práce našej e, nadácie. Je samozrejme podpora demokracie je hlavnou témou a um, my a tu by som vás rád upozornil na e, dve z takýchto odporúčaní a dve naše skúsenosti. Poprvé, odporúčame prípravu nového súboru odporúčaní, ktoré umožnia rýchlejšie a automatickejšie realokáciu fondov v prípade, v prípade e, prípade, že dôjde k náhlemu zhoršeniu demokratických štandardov, Napríklad boli sme svedkami e, takých prípadov, ako boli Azerbajdžan, Egypt, Turecko, kde, kde došlo k zhoršeniu situácie počas týždňov. Dúfame, že k tomu nedôjde, ale E, môže sa stať napríklad, e, môže dojsť takéto situácii aj v Moldavsku. Ide o to, aby tie existujúce pridelené fondy, ktoré neboli vynaložené, mohli byť automaticky nasmerované na podporu na, na podporu demokracie občianskej spoločnosti. Takže mm, my, my by sme sa radi, my by sme radi takto postupovali v súčasnosti, ide skôr o experimentálny formát. Nejde o formálne schválený mechanizmus. Bola by to len variácia tzv. známej kondicionality. Ehm, po druhé, druhé odporúčanie, ktoré by sme radi vyslali, je to, že treba porozumieť tomu, čo často nazývame hybridnými hrozbami. Hybridné hrozby e, môžu, sú, môžu byť rozličným, rozličnými manipuláciami, falošnými správami a podobne. Čiže ide o hrozby, ktoré sú definované v rámci medzinárodnej politickej rozpravy a na ne možno potom reagovať aj hybridnými riešeniami, vrátanie investícií napríklad do nezávislých médií, vrátanie investícií do nezávislej občianskej spoločnosti. Že v takýchto situáciách je našim cieľom uh, respektíve odporúčame vládam, inštitúciám, ktoré rozhodujú o rozpočte, aby si premysleli a aby, sa, aby prepojili jednotlivé konkrétne kroky v rámci bezpečnostných hrozieb, ktoré nazývame hybridnými bezpečnostnými hrozbami, aby plánovali a pridelovali eh, finančné prostriedky tak, aby sa na ne dalo náležite reagovať. teda tieto dve agendy, ktoré by niekto mohol nazvať soft a hard, teda tou tie, tieto dve agendy, tie, tieto dve súbory krokov sú veľmi dôležité a sú zá, zároveň poprepájané. Reakcia na uvedené hrozby by mala byť vždy ale primeraná ich veľkosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Primianovský, za to, že ste nám odprezentovali vašu výročnú správu a činnosť nadácie. Ne, teraz máme, nech sa páči, zhruba 10-15 minút na rozpravu. Rád by som privítal kolegov z parlamentu, eh, ktorí sú členmi riadiacej rady nadácie nech sa páči, prvým kolegom je pán, náš kolega, pán pani, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán výkonný riaditeľ, za prezentáciu výročnej správy. Ospravedlňujem sa, že som nepočúval celé vaše vystúpenie, ale správa, ktorú sme dostali, ja si ju veľmi pozorne preštudujem a teraz som si ju prečítal, pardon. A teda mám aj zo pár otázok na vás. E, predovšetkým chcem poblahoželať k vykonanej práci tejto nadácie e, za 5 rokov od roku 2013 a potom je vždy zaujímavé e, m, keď sa na tie ciele, ktoré máte, je veľmi zaujímavé si vypočuť alebo prečítať, že ste prínosom, ktorý umožňuje rozvoj, demokrat, rozvoj demokracie v krajinách, na ktoré orientujete vaše financie, že to vedie k lepšiemu životu. Mám dve otázky. Strana 15 vo vašej správe hovorí, že média, občianský aktivizmus e, e, podporujete vo veľkej miere. Je tu správa a 4, podpora právneho štátu a boj proti korupcii napríklad. Myslím si, že možno je potrebné trošku vynaložiť úsilie práve v tejto poslednej téme boj proti korupcii, či už na východe alebo na juhu našich susedov. Táto korupcia alebo pocit občanov, že nemajú dosah na politiku, podrýva ich dôveru. Čiže ako by sme mohli zlepšiť túto situáciu? To je moja prvá otázka. Druhá otázka konkrétnejšie, čo sa týka juhu. Ostrovzemného mora. Veľká väčšina víz Európskej únie na najbližšie roky bude práve na juhu stredozemného boja. Boj proti klimatickým zmenám, regionálna stabilita, zamestnanosť mladých, e, migračné toky a teda demokratický rozvoj a je, myslím si, nevyhnutný na to, aby sme mali udržateľné e, dlhodobé riešenia týchto víziev. Samozrejme, okrem Alžíra je tu E, v podstate e, je stále nižšia účasť na voľbách vo všetkých krajinách na juhu stredozemného mora. Čiže čo môžeme spraviť? Čo môže vaša organizácia spraviť podľa vás? Ako môže zlepšiť aktivity a čo vás v tom momentálne brzdí? Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto sú moje dve otázky. Ďakujem veľmi pekne, Žil. Nech sa páči, kolegovia. Zdá sa, že už sa nikto nechce prihlásiť v rámci diskusie. Pán Pominovský, nech sa páči, môžete zareagovať. Veľmi pekne ďakujem za položené otázky. Isté ide o veľmi legitímne a dôležité otázky. Prepačte, že budem reagovať v angličtine. Samozrejme, e, síce hovorím po francúzsky, ale nemyslím, že hovorím dostatočne dobre na to, aby som zareagoval po francúzsky. Môže to byť aj po polsky, samozrejme. Uh, Eh, áno, pýtali ste sa na, konkrétne na boj proti korupcii v krajinách východného partnerstva. Istotne táto práca je dominantnou časťou našej podpory, pokiaľ ide o Ukrajinu, Moldavsko či ďalšie krajiny. Pravda je zároveň, že ide o takú najprirodzenejšiu časť občianského aktivizmu, pretože sa koncentruje na všetky e, neduhy, ktoré pochádzajú z minulosti tejto časti sveta. Samozrejme, treba ešte povedať, že je tam aj ďalší rozmer. A síce, že určitá časť korupcie nie je len, nie je len dedičstvom, ale je aj met, ale je, ale ide, ide aj o to, že pri boji proti korupcii sú tu aj e, nepriatelia, ktorí sú veľkí a um, keď spoločnosť e, je vystavená korupcii každý deň, tak je to len v rukách spoločnosti, aby dokázala voči nej bojovať. Ďalší rozmer, napríklad v rámci Ukrajiny. Tam vnímame počas uplynulého roka nárast priamých fyzických útokov na protikorupčných aktivistov. Jeden z našich kolegov bol dobodaný v Odese, ďalší, ďalšieho postrelili do chrbta, našťastie prežila tých, viac, a tých prípadov je viac. Bolo nahlásených takmer 50 prípadov. Čiže protikorupčný aktivizmus je skutočným súbojom o život. Nejde len o aktivizmus ako taký. Títo ľudia sú odhodlaní a statoční, ale to je jediná odpoveď, ktorú máme naozaj. Musíme ich podporovať a oni si nájdú spôsob, ako bojovať proti korupcii vo svojej krajine, ale to si vyžiada čas. Trvá to, treba na to úsilie, um, treba na to aj koordinované úsilie zo strany medzinárodného spoločenstva. Mám teraz na mysli najmä uh, Eh, pod, štátne podporné programy, samozrejme politický tlak. To, to všetko si žiada dlhý čas, eh, a to, aby, eh, aby jednoducho boli vyzvaní aj tí lídry v tých krajinách, ktoré nerobia dostatočne, aby bojovali po prvé proti korupcii a po druhé chránili tých, ktorí za nich, ich, za nich bojujú proti korupcii. Potom ste sa pýtali aj na región MENA, na našu prácu. Áno, hovorili ste o dôležitých prioritách. Nuž, to nie sú nutne našimi prioritami. Nie, že by neboli dôležité podľa nás, ale e, pre stabilitu celého regiónu a udržateľný rozvoj regiónu. E, to je veľmi dôležité, ale samozrejme to, to nespadá pod e, mandát našej organizácie, pretože my máme určité obmedzené finančné prostriedky a keď, sme, keď bola založená naša nadácia, tak tam bolo jasne povedané, že musíme uh, nastaviť určitý rámec, ktorý bude doplnkovým rámcom už existujúcich e, nástrojov. A preto sa koncentrujeme na tie aktivity, ktoré doplňajú tzv. veľké programy, ktoré, e, ktoré e, realizuje komisia, rada a podobne. Teda my sa koncentrujeme na aktivizmus, nezávislé médiá, na nováčikov, ktorí prichádzajú na politickú scénu, pretože tie, tie nové tváre sú dôležité. Aj z pohľadu budovania dôvery a poskytnutia pocitu ľuďom, že zmena je možná, že oni sú tou novou tvárou, ktorú túto zmenu prinášajú a predstavujú. Čiže toto sú veci, ktoré podľa nás prinášajú hodnoty a naša metodika, rýchla reakcia e, sú nesmierne efektívnymi a pôsobia skôr doplnkovo k tým tradičným veľkým programom, ktorých cieľom je stabilita v regiónoch a podobne. A teda samozrejme, či už tie výsledky, ktoré tie pro- projekty prinášajú, sú dobré alebo horšie, to už nie je na mne, aby som to teraz vyhodnocoval. Ešte teraz k Egyptu. Ide totiž o príklad e, krajiny, kde máme pocit, že je určitý rozpor medzi stabilitou a e, ochranou ľudských práv e, nezávislej občianskej spoločnosti a že toto všetko je veľmi silne prepojené. Egyptská vláda, prezident Sisi e, útočí a vytvára veľmi nepriateľské prostredie pre občianskú spoločnosť. Ak občianská spoločnosť vymizne v momente, kedy budú frustrovaní alebo keď bude nejaká relácia, to sa môže stať, pretože ekonomika Egypta nie je ideálna. To je, to jediná sila, ktorá dokáže udržať e, zmenu a protest civilizovanej forme. Ak táto umiernená spoločnosť e, zmizne, tak tu bude len extrém. Zostane tam len extrém či už pôjde o vládu alebo um, extrémni oponenti. Čiže to potom povedie k ďalšej katastrofe, občianskej vojne, e, to, to, ktorá povedie k 200-300 tisícom utečencov, ktorí prídu na prach Európy. Čiže Investícia do Európy je investíciou do dlhodobej stability, nielen do krátkodobej stability. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Zdá sa, že už e, nikto sa v rámci tejto diskusie nechce prihlásiť. Dobre, veľmi pekne ďakujeme pán Pominovský, ďakujem veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. Tešíme sa na vašu ďalšiu správu. Ďakujem veľmi pekne. So, we are running slightly early. Nonetheless, if you don't... Sme trošku popredu, ale ak súhlasíte, môžeme už začať ďalším bodom. Ideme teda k bodu číslo 6, debriefing v súvislosti s misiou AFETu do Srbska a Kosova 27. februára až 2. marca ja som viedol túto delegáciu, čiže dovolte mi povedať zo pár slov za našu delegáciu kolegovia, ale samozrejme môžu doplniť e, potom neskôr. Obe krajiny sme teda navštívali medzi, medzi 27. februárom a 2. marcom. Ja som viedol delegáciu ďalšími kolegami Nina Gil, Gelmal Brok, Richard Čanecký, Gol Šoltes a Jaromír Kohliček. Eh, účelom našej návštevy bolo vyhodnotenie politické situácie v teréne a bilancia súčasných vzťahov Srbska, Kosova z EÚ, vrátanie vzájomne dohodnutých reforiem a dialogu medzi Belehradom a Príštinou, ktorý sprostredkovala Európska únia. Naša delegácia mala intenzívny program, keďže sme mali len deň a pol v každom meste, teda v Belehrade a v Príštine. Diskutovali sme s politickým všetkými predstaviteľmi, vrátane teda predstaviteľov koalície a opozície. Skôr sme so zástupcami občianskej spoločnosti, eh, s diplomatmi Európskej únie ktorí pôsobia v Srbsku a Kosove. V Srbsku sme vyjadrili plnú podporu, pokiaľ ide o cestu Srbska do Európskej únie, ale zdôraznili sme, že treba ešte ďalej pracovať najmä v oblastiach e, právneho štátu a slobody médií. V Kosove sme opätovne potvrdili pozíciu Európskeho parlamentu v súvislosti s plnou podporou udelenia e, vízovej liberalizácie. Uvítali sme pokrok e, v súvislosti s reformami v oblasti právneho štátu. S tým, že sme ale pripomenuli, že práve tieto reformy budú mať vplyv na e, úspech týchto krajín. V Belhrade aj v Prištíne sme zdôraznili potrebu dialógu, ktorý musí začať medzi Belhradom a Prištínou a pripomenuli sme, že treba s, nevyriešené otázky vyriešiť ešte pred vstupom do EÚ. Jasne jasne sme povedali, že obe krajiny musia prispieť e, k tomuto procesu. Príština e, Priština musí pozastaviť 100% clá na tovar, ktorý sa vyrába v Srbsku a v Bosni. Určite vás neprekvapí, že neboli tým naši partneri príliš, príliš nadšení, ale my sme zdôraznili my sme zdôraznili našu pozíciu, ktorá sa týka súhrnej právnej dohody, síce že obe Srbsko a Kosovo by mali zostať multietnickými spoločnosťami a akákoľvek dohoda je akceptovateľná len ak bude vzájomne dohodnutá a musí byť súladený právom a podobne. Takže ešte raz by som rád poďakoval našim hostiteľom v Belehrade aj v Prištine. Ja e, medzi, je medzi nami. Eh, ďakujem teda aj eh, veľvyslancom, ďakujeme srbskej strane, ďakujeme aj ESVČ, najmä eh, pánovi Semu Fabricimu, ktorý je veľvyslancom v Srbsku a pani Natálii Apostolovej, ktorá je šéfkou EU delegácie a osobitou vyslakňou pre Kosovo. Ďakujem aj všetkým týmom, ktorí nám počas misie pomáhali, aj samozrejme pred, aj počas, aj po. Uh, a ďakujem veľmi pekne aj za politické, aj, aj za politické poradenstvo priamo v teréne. Takže nech sa páči, kolega, neviem, či si žela niekto niečo doplniť. Pán Kohlíček. Áno, veľmi pekne ďakujem, len doplním. E, nie, nie je žiadne nie je žiadne české tlmočenie, hovorí rečník, preto by som rád doplnil to, čo ste uviedli, že bolo nesmierne zaujímavé sa stretnúť s, s kolegami zastup, s predstaviteľmi e, v Prištine, v Belehrade, tí predstavitelia respektíve tí, ktorí sa zúčastňovali na tých eh, krutých bojoch počas uplynulej dekády. Napriek tomu, len som chcel povedať, pán predseda doplňa, že je české tlmočenie. Mm, rečník hovorí, že nemá žiadny problém eh, pokračovať v angličtine. Dobre, takže ja vystúpim po česky, keďže táto možnosť existuje. Ďakujem veľmi pekne. Som Nevždy máme k dispozícii české tlmočenie. Takže ja som bol trošku prekvapený, že vedúci predstavitelia Kosova naďalej fungujú ako politici, hoci by mali byť odsudení tým súdom, ktorý už e, bol zrušený. No a pokiaľ viem, hlavný problém je v tom e, v Kosove, že ekonomická báza toho, čo sa nazýva odštepená kosovská provincia, e, je veľmi neprihľadná, tak ako pred chvíľkou mm, hovoril polský kolega. Zjavne sa tam nič e, k lepšiemu nehybe, je, je tam vidno, veľké peniaze, videli sme štvorpru, štvorprúdovú diálnicu, veľa nových budov, to je pozitívne, ale nie je jasné, odkiaľ prichádza financovanie týchto investícií. No a k Srbsku skutočne tam je na mieste, aby sme ako Európska únia sklonili hlavu, e, slušne sa ospravedlnili a snažili sa Srbsku pomôcť, pretože tie škody, ktoré boli spôsobené, či už ekologické škody pri e, bombardovaní transformátorov, to, je obrov, to bol obrovský problém e, s polychronovanými polyfenilmi, ktoré sa dostali do pôdy bol problém to vyčistiť, desiatky mostov boli zničené a dodnes je vidno, že tá krajina trpí určitým deficitom, ktorý tým bol spôsobený. Samozrejme, je to brané ako niečo citlivé. Naši partneri o tom príliš hovoriť nechcú. Určite si pamätáte, že sa okolo toho eh, chodilo po špičkách, ale ja si myslím, že my dlžíme oveľa väčšiu pomoc Srbsku ako Európskej únia, keďže sme nezabránili eh, tomu, čo sa tam stalo. No a druhá vec, eh, to je vec, o ktorej sme sa tam nezmienili. Ide o následky bombardovania ochudobneným uránom. Tam by bolo dobre, keby sme do budúcna vyvinuli nejaký program pomoci, pretože ide o vec, ktorá sa jednoducho odstrániť nedá. To sú také moje postrehy, pripomienky e, z cesty do Srbska. Nebol som tam poprvýkrát a dobe, keď väčšina našej delegácie mala aj iné starosti, ale už som tam e, vycestovala ako mladý človek a mal som dojem, že ide o veľmi zaujímavý kút Európy, ktorý stojí za to, aby sme sa mu venovali pozitívne a toľko len zo pár pripomienok do budúcna. Myslím, že do budúcna by sme mohli tento deficit nahradiť. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, Kohlíček. Nech sa páči, vážení kolegovia, ešte niekto by si, pán Kuka, nech sa páči, chcete sa vyjadriť k spoločnému zasadnutiu so Srbskom v Štrásburgu alebo so srbskými partnermi? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som o slovo nežiadal, nebol som členom delegácie, ale môžem zo pár slov samozrejme uviezť. Minulý týždeň eh, bol zasa parlamentné zasadnutie um, ohľadne pridruženia. Bolo to v takom urgentnom režime, mali sme kratší čas ako zvyčajne, ale podarilo sa nám prediskutovať všetky relevantné otázky v súvislosti s politickou situáciou a v súvislosti so vzťahmi medzi Srbskom a EÚ. Bolo to teda účasť bola dobrá z oboch strán a program rokovania pokryl všetky dôležité body. Obe strany uviedli, že Srbsko pokročilo v prístupových rokovaniach. Určite bol zaznamenaný pokrok a Hovorilo sa skôr o tých otázkach, kde, ktoré vnímame kriticky a hovorilo sa o obavách v súvislosti s, so slobodou médií. Tam správa uvádza, že k pokroku nedošlo, nedochádza k nemu už nejaký čas. Samozrejme je dôležité aj, aby sme vnímali určitý progres. Uh, z toho oblasti, pokiaľ ide o dialog eh, Belehrad, Priština. Naši kolegovia zo Srbska vysvetlovali, ako to vnímajú. Oni majú pocit, že, eh, sa, sa, že, ich Európs, že Európska únia s nimi nezaobchádza férovo, ale nie, nie je to kvôli ním. Uh, nie je to ich e, chyba, že dialog nepokračuje. Ja si myslím, že by mali zo, my by sme podľa mňa mali zohrať aktívnejšiu úlohu, pretože bez nás sa tá situácia nezmení. Obe strany potrebu- pot- obe strany musíme tak jemne, um, jemne pomknúť a Áno, hovorilo sa tu o tom navýšení cieľ um, v závere rokovaní sa nám podarilo pripraviť spoločné uznesenie a ja si myslím, že rokovanie bolo určite dobré a vyjadrili sme nádej, že nový parlament bude pokračovať v tejto dobrej aktívnej práci ktorú sme ktorú delegácia, súčasná delegácia započala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Eduard, za doplnkové prípomienky k zasadnutiu z minulého týždňa v Štrasburgu. To bolo krátke, ale intenzívne. Čiže keď už nechcete sa vyďalej vyjadriť, tak týmto sme ukončili naše informovanie o smici eh, v Srbsku ako Kosové, Teraz ešte máme Albánsko a Severné Macedónsko. Spoločne s e, touto delegáciou do Kosova a dostala delegáciu aj do týchto krajín, pretože mali by sa otvoriť v júni tohto roku rokovania o prístupe. E, delegáciu viedol pán Kelam Stretol ehm, sa so zastupcom občianskej spoločnosti a stretnutie sa e, udialo vlastne v časoch e, politickej krízy. V boli tam aj masové protesty, niektoré z nich boli aj um, násilné aj ešte vlastne pred prezidentskou kampaniou, takže chcel by som ešte raz poďakovať eh, pánu Sandiu Bogovi, Bogavi, našemu veľvyslancovi v Severnom Macedónsku, ako aj ľudí Selikovi, ktorí eh, tiež eh, podporovali náš tým. Chcel by som poďakovať aj našim hostiteľom v Tyrane aj v Skopie. Chcel som dať slovo Tonymu Kellenovi, aby nás informoval o tejto zmisi, ale on nie je prítomný. E, sú tu niektoré z ďalších kolegov, ktorí by sa chceli ujať slova? Tak dobre, Eduardko. Ja, som, ja vystúpim k Severnému Macedónsku. Ja som bol členom delegácie, pretože som členom delegácie EÚ v Macedónsku. Boli sme celkom podporovaní, naši, alebo mali sme dobrý dojem z našich rokovaní. Osobitne uspokojenie bolo počas stretnutia s lídrom opozície pánom Mickovským, pretože situácia je taká, že jeho stretnutie s premiérom Zájevom je bola veľmi dôležitá, pretože politický dialog na najvyššej úrovni pokračuje a dohodli sa na mm, účasti e, opozície na práci parlamentu založili aj dve pracovné skupiny pri plnej účasti ich e, pozícií. Čiže aj keď opozícia nie celkom podporovala tento, túto dohodu, tiež povedali, že chcú uzatvárať kapitolu. To je veľmi vítané a obe strany sú teraz pred voľbami e, hlavy štátu, to je koncom tohto mesiaca. Všetci sa shodli na tom, že tieto voľby naozaj mali byť férové a transparentné, tak aby ten pokrok, ktorý bol doteraz e, zaznamenaný, ten dobrý pokrok e, v Severnom Macedónsku, by bol posilnený. Takže mohli by sme sa stretnúť so všetkými lídrami a viesť, e, pretože dialog s nimi bol veľmi pozitívny a ja si myslím, že mali by sme naozaj podporiť osobitne parlament. Mali by sme podporiť e, ambície Macedónska, aby dostali dátum na začatie rokovaní prístupových rokovaní do EÚ v júni pred Európskou radou. Myslím si, že politické zmeny, ktoré sú viditeľné v poslednej dobe, by mali byť naozaj aj e, sa objaviť v závere hrady a myslím si, že my ako Európsky parlament by sme mali e, tieto zmeny privítať a podporiť. Ďakujem. Predseda, ďakujem Edo za tvoje pripomienky k situácii v Severnom Macedónsku. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť. Nie je tomu tak. Týmto sme uzavreli naše informovanie z našich dvoch misií v Severnom Balkáne. Tieto správy sú v časti oznámenia členom na webovej stránke nášho výboru a teda ďal, načasovanie ďalších našich rokovaní o prístupových rokovaniach bude podľa toho, ako sa bude vyvíjať rokovania. Zatiaľ je to navrhnuté na 29. mája. Takže možno ešte budeme mať stretnutie AFETu ešte pár dní pred európskymi voľbami, pretože sme sa rozprávali aj s komisárom, ktorý to má na starosti. Chceli by sme mať prv, informácie z prvej ruky o tom, aký bude výsledok tých správ o pokroku, ešte prvne, než sa dostanú do médií. Zatiaľ to nebolo celkom potvrdené, ale 29. maja by sme mali mať schôdzu. Takže nie som si teraz celkom istý. Sme asi 35 minút e, e, pred našim, našim čas, načasovaním. Môžeme pokračovať ďalším bodom programu. Takže teraz bod programu číslo 8, e, prevencia konfliktov, európskej schopnosti alebo skopcita. Chcela by som, chcel by som dať slovo Čiže chcel by som dať e, e, slovo zástupcovi e, mediačnej jednotky ESVČ a Európskemu inštitútu mieru, s ktorými budeme mať diskusiu.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 Dámy a páni, bod programu číslo 8. Ako sa blížime k záveru našho legislatívneho obdobia a prijali sme takisto aj e, správu o európskej schopnosti e, prevencie konfliktov a mediácií a úlohe a rozsahu z osobitných zástupcov EÚ. Je čas, aby sme podiskutovali o tom, čo sa dá urobiť viac v tejto oblasti a vyhodnotili to, čo EÚ dosiahlo. Myslím si, že určite sa zhodneme v tom, že musíme sa snažiť dosiahnuť e, komplexné komplexný prístup, ktorý bude zahňať aj bezpečnosť, diplomáciu a rozvoj a silnú politickú a inštitúciálnu koordináciu v rámci EÚ. Európsky parlament má v tomto prominentnú úlohu v rámci parlamentnej diplomácie, vrátane mediácií, dialogov. Náš kolega Eduard Kukan, ktorý je jedným z lídrov, nám povie viac o politickej mediácii parlamentu a iniciatívach viesť dialógy. Potom pán Michael Keating, ktorého veľmi srdečne vítam, výkonný riaditeľ Európskeho inštitútu premiér, bude prezentovať aktivity a stratégie tohto inštitútu v oblasti mierotvorby a riešenia konfliktov. A napokon si počujeme pána fan, René Fannesa, ktorý, o ktorom viem, že je na ceste, je e, výkonným riaditeľom e, oddelenia pre konven- prevencie konfliktov podporu mediácie v e- a esprv, než dám slovo Eduardovi Kokanovi, by som dal uh, slovo e, by som chcel pripomenúť, že Európsky parlament cez AFED bol veľkým podporovateľom EIP a má to teraz 5. výročie, takže pán Kukan, máte 10 minút slovo a potom dám slovo pánovi Kittingovi a napokon pánovi Van Nesovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som chcel privítať to na, dobre načasovanie tohto stretnutia výboru AFED dva týždne po plenárke, kde sa prijalo správa o budovaní kapacít EÚ pri pre, pre, prevenciu konfliktov a mediácie a tiež e, pri príležitosti 5. výročia Európskeho inštitútu tu premiér a naozaj je to tá správna chvíľa pouvažovať o tom, aké dedictvo ponecháva tento Európsky parlament eh, pre budúci parlament aj v prípade vypočutí eh, budúceho vysokého predstaviteľa a komisárov. Nezabúdajme, že byť efektívnym pri prevencii konfliktov a mediácii môžeme poskytnúť našim partnerom eh, pomoc, ale je potrebné, a Eurobarometer bol aktívnejší aj v zahraničných otázkach, aby sme naozaj dosiahli väčšiu stabilitu v rámci globálnych víziev. EU e vždy zdôrazňovala potrebu rozvíjať politiku pre prevenciu konfliktov a nástroje a podporovať takéto procesy, vrátanie možnosti mediácie. Nedávno generálny tajomník OSN a Svetová banka vyjadrili jasné ekonomické argumenty za prospech prevencie konfliktov a mediáciu, ako aj humanitárne argumenty, aby preukázali, aké výhody prinášajú preventívne stratégie, aby sme mohli vyhli, vyhnúť eh, násilným konfliktom jedných z najdlhšie trvajúcich konfliktov, vrátanie naš, tu v našom susedstve, aj na Severnom Balkáne. Všetko si vyžaduje vysoké zapojenie politiky, vrátanie mediácie, aby sa zabezpečila stabilita, znížila migrácia a zabezpečil sa ekonomický rozvoj u našich susedov a ich občanov. Posledná správa Európskeho parlamentu uviedla dobrý pred, prehľad o tom, aké sú kapacity EÚ pri prevencii konfliktov v celých EÚ e aj v e inštitúciách, aj zaviedla určité inovatívne myšlienky preto, ako posilniť prístup EÚ tým nákladov efektívnym spôsobom. Takisto určuje, ako Európsky parlament e, sa stal novým aktérom v tejto oblasti so svojím um, jasne jednoznačnou a doplňujúcou úlohou parlamentárnej eh, mediácie. A ja naozaj zo skúseností môžem povedať aj z, prá- zo spolupráce s kolegami, pánom Fleckensteinom a pánom Michaelom, s komisárom Hánom v Severnom Macedónsku, že EÚ určite môže byť efektívnejšou, keď všetky inštitúcie EÚ aj členské štáty budú spolupracovať a správa EP vychádza z myšlienky, že už to, že, že bol prijatá e, tá výzva pre mediáciu na vysokej úrovni aj zo strany OSN a tá by mala zahrňať aj súčasných e, alebo budúcich e, europoslancov. Takže je to možno, že taký relatívne jednoduchý návrh, ktorý by veľa nestal, ale mohol by kombinovať politické sily Európskej únie. Čiže ja by som niekoľkými slovami chcel vyvodiť z vlastnej skúsenosti eh, z tejto legislatívneho obdobia. V roku 2015 pán komisár Hahn požiadal Európsky parlament o podporu svojmu úsiliu prekonať politickú krízu v bývalej republike Jugoslovanskej Macedónsku. A EOP reagoval pozitívne a vytvoril mediačný tím troch europoslancov s pánom Fleckensteinom za SAD, pán Weigel za ALDE a ja za EPP. Všetky tri posledné roky sme e, pracovali ako tým spolu s komisárom Hánom. Niekedy sme pracovali úplne spoločne aj v Skop, zo Skopie. Niekedy sme koordinovali našu návštevu aj s komisárom, aby sme dosiahli maximálny e, pákový efekt. Ale všetko to funguje ako tým EÚ s rovnakým cieľom pracovať s politickými stranami, pomôcť krajine prekonať svoju krízu. A kým, keď pracujeme medziinstitucionálne, boli sme aj spoločne podporovaní aj mediačnou jednotkou EU, SDG, aj ESVČ, e aj veľvyslancom s Bogárom, aj predchádzajúcim veľvyslancom. A táto práca bola vysoko kompetentná a je veľmi efektívna. Môžeme byť hrdí na to, že tento prvý, prvá, prvá iniciatíva mediačná dosiahla dôležité výsledky v podpore krajiny, bez čoho by krajina nedosiahla historický zlom tohto roku, začiatku tohto roku, kedy sa povedalo áno členstvu v EÚ a na to tým, že sa prijalo nový názov krajiny Severné Macedónsko. My naďalej podporujeme túto krajinu a plné implementácie dohody, ale nezôrazňujeme tú mediačnú úlohu, teraz už zôrazňujeme skôr našu podporu dialógu medzi politickými stranami s cieľom aby mohli si rozvinúť politickú kultúru dialógu a prijímania kompromisov, ktorá by mohla pomôcť vybudovať národnú silu alebo odolnosť v boji proti budúcim politickým krízam. Je to jednoducho kultúra politického dialogu, jednoducho povedaná, ale v nejakých krajinách Západného Balkánu vidíme, že to je veľmi zložité, veľmi ťažké a trvá to dlhú dobu naozaj usilovne pracujeme, ale ešte sme sa nedostali do cieľa, takže musíme sa zamerať a kultivovať naše, koordinovať naše aktivity, je to potrebné a naozaj je to ešte stále súrna téma. Dialóg na podporu e, dialogu medzi politickými stranami. Tu máme nové kapacity vrátane Jean Monnet dialogu. To je špecifická metodika, ktorá stavia na kompromisoch a e, vychádza z toho, že pre Paríži v dome Jean Monnet sa vytvorí priestor na dialog niekde inde, nie pod, e, vo svetle reflektorov Bruselu. E, Použili sme to pre posilnenie dialogu na Ukrajine medzi politickými stranami vo Vrchovnej rade v, Európskom, v Ukrajinskom parlamente. Pán poslanec Elmar Brok a bývalý predseda Európskeho parlamentu, pán Pat Cox, eh, vedú tento proces a boli akýmisi priekopníkmi metodiky dialogu Jean Monnet a tohto nástroja. Jean Monnet, pracovná metóda, je pragmatická, konkrétna a zameraná. Je to dialog na e, dosiahnutie dohody cez konsenz. A je pracovnou metodou všetkých činností pod názvom dialógy Jean Monnet. Teraz používame tú istú metodiku aj pre dialog politických strán v Severnom Macedónsku, ale tie stretnutia sú priamo v krajine. To bolo ich želanie. Vzhľadom na pozitívny vývoj koncepcie dialogu Jean Monnet, pán komisár Hahn požiadal nedávno, aby sme rozšírili tento nástroj aj na iné územia, nielen na Severné Macedónsko, ale na všetky krajiny na Západnom Balkáne to bolo schválené aj správou parlamentu, schválenou na plenárke pred dvoma týždňami. Z týchto skúseností by som chcel zdôrazniť e, zo pár e, odkazov. Je tu potreba koordinovať EU politické snahy na najvyššej úrovni. Je potrebné užšie koordinovať prácu inštitúcií, čo poukazuje aj na úspechy e, pána komisára Hána, e, e, po, europoslancov a komisie vrátane veľvyslancov Skopie. Užšia inštitucionálna spolupráca na úrovni odborov, inštitúcií e, umožňuje flexibilnú podporu expertov. A na záver chcel by som zdôrazniť, alebo hodne som zdôrazňoval politickú úlohu, ktorú EÚ môže zohrávať tým, že bude mať viac spoločných prístupov pri prevencii konfliktov a pri mediácii, pretože ako OSN, Svetová banka aj ostatní povedali, efektívna mediácia si vyžaduje politickú vôľu konať v tých prvotných fázach. Samozrejme, to musí byť podporené koordinovanou podporou medziinstitucionálnou a podporou expertov. A som rád, že počas nášho volebného obdobia sa nám to podarilo preukázať a je to potvrdené aj v tej správe tohto parlamentu spolupráca Európskej inštitútu premiér, EAS a parlamentu. Náš prístup e, nie je ľahký Nechceme konkurovať názorom jednotlivých členských štátov a iným, ale potrebné zabezpečiť koherentný prístup EU cez jeho inštitúcie. To zodpovedá aj realite, e, že my môžeme prispieť iba určitou časťou a ak chceme byť úspešní, tak musíme využiť všetky nástroje a všetky páky, ktoré má EÚ e, zo strany všetkých inštitúcií. Ďakujem pekne, pán predseda. Pretiahol som o 34 sekúnd. Ďakujem pekne, Eduard Kukan presný, ako vždy. A teraz mi dovolte okamžite odovzdať slovo Michaelovi Kittingovi. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem. Nemáme mikrofón, žiaľ. Úloha Európskeho parlamentu a AFETu a vytvorenie EAP pred piatimi rokmi to, my som za to veľmi vďační. Ja som pomerne akýmsi nováčikom v Bruseli. Donedávna som pracoval pre OSN a bol som veľvyslancom v Somálsku a je mi veľkou cťou, že mám túto príležitosť viesť túto organizáciu, Európsky inštitút premiér. Mnohí, niektorí z vás možno viete, že tento inštitút EIP bol vytvorený ako doplnok a ako podpora práce Európy v oblasti riešenia konfliktov, prevencie konfliktov, vytvárania dialogu a mediácie. A v podstate to robíme takými troma spôsobmi, ale ja by som chcel zdôrazniť, že naša etická orientácia je zameraná na záujem ľudí, ktorí trpia násilím a konfliktmi alebo ktorí sú vystavení riziku násilia a konfliktov. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, či už sú to krehké štáty alebo v Európe. V Európe musím povedať, že pred piatimi rokmi, keď bol vytvorený tento inštitút EIP, ja som si nemyslel, že obavy o bezpečnosti občanov v Európe boli také akútne, ako sú teraz. Tri oblasti, v ktorých pracujeme, sú v podstate politika, prax a partnerstva alebo platformy pre partnerstva. Čo sa týka politiky, robíme veci, ktoré predreč, o ktorých hovoril predrečník. To znamená, vyzývame ku koherentným prístupom európskych aktérov smerom e, angažovanosti v krehkých štátoch, čiže to prevencia riešen, či riešenie konfliktov. Čiže napríklad organizujeme uh, také uh, tajné stretnutia na špecifické témy či špecifické krajiny, ale nie formou akého think tanku, aj keď si ceníme prácu think tankov, ale s cieľom identifikovať konkrétne veci, ktoré sa dajú spraviť v aktuálnej situácii. E, angažmá, ktoré majú vyhliadky na to, že znížia násilie, povedú k dialogu a k mierovým procesom a takéto zásahy sú veľmi, veľmi potrebné. Aj aktuálne teraz, práve som sa vrátil z Afganistanu len pred niekoľkými dňami, kde som e, sa stretol s afgánským prezidentom, vedúcim e, rady, premiér, zastupcami opozície, občianskej spoločnosti, žien, podnikateľskou obcov a tak ďalej. A sú tu naozaj veľké, veľké obavy ohľadom toho, ako aktuálne situácie o budúcnosti tejto krajiny môžu ovplyvniť udržateľný mierový proces, mierotvorný proces. A našou úlohou v spolupráci s európskymi partnermi, ako VUN e EU na rovni členských štátov, je práve dať ľudí dohromady a nájsť, zistiť, čo sa dá spraviť, ako sa dá zabezpečiť udržateľný, schodný, reálny mierotvorný proces. Ako to má vyzerať, ako má vyzerať skutočná mierová dohoda, ktorá má šancu na prežitie. Čo sa týka tej praxe, momentálne pôsobíme asi v 12 krajinách po svete, spolupracujeme s partnermi na konkrétnych veciach, napríklad v e, e, časti Jemenu sa snažíme primeť k tomu, aby zložky, ktoré bojujú proti sebe, si sadli za stôl a začali rokovať. E, pracujeme s utečencami zo Sýrie, hovoríme o tom, čo znamená e, bezpečný a dôstojný návrat domov. Pracujeme v africkom rohu s troma či štyrmi vládami, e, pripravujeme stratégie na miestnej úrovni, na prevenciu e, nadmerného násilia, boja proti takémuto násiliu. Pomáhame krajinám e, v budovaní kapacít riešenia konfliktov, vnútorných kapacít štátov. Či to je prax. A čo sa týka partnerstva, pán predseda, jedna z vecí, ktorú chceme, je rozšíriť partnerstva, rozšíriť platformu aktérov, ktorí sa chcú zapájať do prevencie a riešenia konfliktov a medzi nimi dôležitú zložku zohrávajú aj poslanci, či už europoslanci, alebo národní poslanci. Ale zároveň je potrebné zapojiť aj podnikateľskú obec, zapojiť ľudí v oblasti bezpečnosti. E, a to je dôležité práve teraz, aj na tomto zhromaždení, e, keď hovoríte o Európskej mierovej facilite, o prostriedkoch na podporu mieru, pretože jednu vec som sa naučil. Konflikt nevyriešite, ak nemáte komplexný prístup, ten, ktorý ste vy spomenuli, e, tak tie meké postupy sú rovnako dôležité ako tvrdé postupy aj v takých oblastiach ako budovanie bezpečnostných inštitúcií. Nemôžete jednoducho iba prijať technické vojenské aspekty tejto veci, budovanie policajných zložiek armády krajiny a tajných e, spravodajských služieb a námorných síl krajiny. To je aj o budovaní inštitúcií, o budovaní štátu, o príležitosti budovať mier. A treba sa na to pozerať z tohto pohľadu. Nie len to odovzdať ľuďom, ktorí sú odborníci na armádu alebo na bezpečnosť. Toto sú naozaj momenty budovania štátu. Čiže chceme rozšíriť e, platformu, aby e, v tomto priestore bolo viac aktérov. A čo sa týka našich aktivít e, spolu s Európskym parlamentom, sme presvedčení o tom, že AFET, a to vám nemusím hovoriť, zohráva veľmi dôležitú úlohu v podpore, v zabezpečovaní toho, aby tí, ktorí pôsobia v tejto oblasti, spolupracovali a aby mali aj politickú a finančnú podporu, ktorú potrebujú a ktorú si podľa mňa zaslúžia, na to, aby pomohli Európe, Európanom cítiť sa bezpečnejšie a istejšie tým, že sa budeme angažovať tých krehkých štátoch, či už v susedstve alebo aj ďalej, pretože ak sa nám nepodarí znižiť násilie, nepodarí zabrániť konfliktom, nepodarí vybudovať inštitúcie, bude to mať veľmi priame dôsledky pre Európu. Či už z hľadiska presídlovania, e, alebo straty bezpečnosti, či konfliktov, alebo e, rôznych e, politických dopadov nevítaných. Ja vítam veľmi ambiciózny prístup, ktorý je v poslednom uznesení o prevencii konfliktov a mierot tvorbe mieru, ako mnohé návrhy, ktoré sú v tomto uznesení, sú zaujímavé a inovatívne. My by sme radi, pán predseda, spolupracovali s vami a s parlamentom a niektoré z týchto myšlienok by sme ďalej chceli rozpracovať. Máme viacero spôsobov, akým spolupracujeme s parlamentom, ale chceme to ešte posilniť. Máme viacero europoslancov ako pozorovateľov Európskeho inštitútu premiér. E, spolupracujeme cez interné mediačné podporné služby v parlamente. Napríklad poskytujeme koučovanie a oboznam e, e, oboznamujeme poslancov s určitými vecami, v tom by sme chceli spraviť ešte viac, chceme rozšíriť túto spoluprácu, chceme sa zapájať viac do vašej práce, aby sa v správach a rezolúciách presadzovali e, texty o prevencii konfliktov a tvorbe mieru. Ale e, pán predseda, keď hovoríte o takých veciach ako klimatické zmeny, či e, multilateralizmus, či úloha žien, miera bezpečnosť alebo reforma sektora bezpečnosti, vždy je tam rozmer prevencie a riešenia konfliktov. A my by sme veľmi radi prispeli do vašich úvah. Povedzme, téma klimatické zmeny, dopady na konflikty sú obrovské. A ja si nemyslím, že dostatočne robustne riešime niektoré z týchto vecí vrátane technologických zmien a aké oni majú dopady na prevenciu či riešenie konfliktov. Čiže s takýmito vecami by sme vám radi pomohli. Ak budete mať záujem, e, ešte ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať. Pomerne dobre spolupracujeme s európskymi štátmi, e, členmi Európskej únie, ale tam viacero dôležitých európskych štátov, ktorí prominentne pôsobia v oblasti e, prevencie a riešenia konfliktu ako Norsko či Švajčiarsko, ktorí nie sú členmi EÚ, ale majú čo ponúknuť. A myslím si, že európske hodnoty a hospodárska váha a diplomatická sila, to všetko môžeme dať e, mm, spoločne k službám e, presadeniu tých vecí, ktoré posilnia úlohu Európy. Pán predseda, spravím to o 34 sekúnd kratšie moje vystúpenie, aby som vykompenzovala predračníka, čiže skončil som teraz. Ďakujem pekne, presne 34 sekúnd uh, 21. Takže ďakujem veľmi pekne a pán Van Vítajte medzi nami. Začali sme trošku skôr, takže dostanete slovo. Okamžite ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Je veľmi zaujímavé vypočuť si Michaela a Jelistera, keď vymenovali dlhý zoznam partnerov a určite to nebolo zámerom, že vynechali a že to nespomenuli. Dobre, spomenuli ste? Dobre, dobre. Takže začnem tým, že chcem oceniť význam správy Európskeho parlamentu a uznesenia o význame prevencie konfliktov a mediácie. Naozaj chcem poblahoželať výboru AFET e, k tejto správe a všetkým, ktorí prispeli k jej príprave. Je to naozaj, uvažujeme rovnakým smerom, kladieme dôraz na vykorenenie e, dôvodov konfliktov, na podporu transformačných postupov a e, na to, aby bezpečnosť ľudí bola v centre našich spoločných aktivít. Dovolte niekoľkými slovami sa vyjadriť k tomu, ako my vnímame prevenciu konfliktov. V júni sme pripravili správu, ktorá sa nazýva EÚ ako globálny hráč v prevencii konfliktov. Prediskutovali sme to s členskými štátmi a v podstate tak to naznačuje také hlavné rozmery prístupu EAS eh, k prevencii konfliktov. Taký základný prierazový princíp, ktorý by som chcel zdôrazniť, je ten, že prevencia konfliktov si žiada integrované prístupy. Mm, neexistuje jediný partner, ktorý sám by dokázal zabrániť konfliktu. Neexistuje jeden jediný nástroj, ktorý by to dokázal. Čiže naozaj je potrebné dať všetky nástroje, ktoré EÚ má dohromady a vytvárať synergie a pracovať na rôznych úrovniach a v rôznych fázach konfliktu. Dovolte tak kratučko povedať niečo na okraj, niekoľkými slovami o reorganizácii e, v rámci EAS nedávnej reorganizácii. Možno niektorí z, ne, z vás o nej viete. V minulosti sme mali divíziu ja som bol e, podpredsedom tejto devízie. Vlastne sa priznám, tá už neexistuje, čiže tento akroným, ak chcete používať, prepačte, ale už nemôžete, lebo už nefunguje. Čiže prísme ako divízia je teraz riaditeľstvo, čiže teraz máme plnohodnotné riaditeľstvo, ktoré má viacero ďalších odborov a cieľom tejto reštrukturalizácie bolo to, aby sme inštitucionalizovali integrovaný prístup. Čiže nové riaditeľstvo sa nazýva integrovaný prístup k bezpečnosti a mieru. Takže toto je riaditeľstvo, ktorých má 80-90 ľudí a máme teda oveľa väčšiu silu a oveľa viac schopností presadzovať tento integrovaný prístup, integrovanú pracovnú metódu. Ale vrátim sa k prevencie konfliktu prvý rozmer a bude mať štyri, budem hovoriť o štyroch aspektoch. Prvý aspekt, ak chcete naozaj prevenciu konfliktu brať vážne, tak musíte mať politickú pozornosť. A to je... <laughs> Vy ste z tých posledných, komu treba vysvetľovať, ako dôležitý je politický záujem a politická pozornosť. Čiže musíme naozaj zvýšiť politický záujem o prevenciu konfliktov. Po druhé, musíme mať správne nástroje a máme ich zo pár. Uh, a tieto nástroje, myslím si, že pri ich príprave a pri ich e, zvyšovaní ich efektívnosti sme naozaj popracovali. Spomeniem tri. Poprvé, EU e, systém včasného varovania konfliktov. Ak chcete za, z, e, zabrániť konfliktu, akému konfliktu, ktorá krajina vystavená riziku konfliktu, ako to viete. Čiže máme systém včasnej výstrahy o konfliktoch, ktorý poskytuje kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu a poskytuje nám informácie o krajinách, kde, ktorým hrozí riziko násilných konfliktov. To je veľmi užitočný nástroj. Spoločná analýza konfliktov, samozrejme, ktorá sa realizuje citlivým spôsobom. Opäť, to je takisto veľmi dôležitý nástroj, nástroj, ktorý je v centre integrovaného prístupu, pretože keď budete všetci pozerať na konflikt rovnakým spôsobom, ak sa dohodnete na tom konflikte, tak potom ľahko sa dohodnete aj na koordinovanom prístupe, ako ďalej. A posledný, ktorý chcem spomenúť, posledný nástroj, musíte mať schopnosť najať expertov naozaj na poslednú chvíľu narýchlo a nasadiť ich priamo v teréne. A na to potrebujete peniaze. A my máme rámcovú zmluvu, a to je vďaka vám mimochodom, vďaka Európskemu parlamentu. Pred niekoľkými rokmi sme vytvorili takýto priestor, že máme rozpočet, máme v ňom zdroje, aby sme mohli v podstate najať expertov na poslednú chvíľu a niekedy naozaj to robíme, každodenne to používame a ceníme si túto možnosť. Samozrejme, a to je tretia vec, musíte posilniť interné kapacity. Musíte mať ľudí, s ktorými môžete hovoriť, musíte mať kolegov v rámci EAS a v rámci komisie, ktorí vedia hovoriť o prevencii konfliktov, musíte mať spoločný slovník, slovnú zásobu. Nestačí mať jednu divíziu, nejaké jedno oddelenie, ktoré bude viesť tento proces. Musí všetci ťahať za jeden povraz. Čiže začali sme školeniami v rámci EAS a v relevantných eh, útvaroch komisie, školeniach na tie hlavné témy. E, vytvárame komunitu ľudí z praxe. A posledná vec, to je o partnerstve. Samozrejme, ako tu bolo povedané, nikto to nezvládne sám, ani EU to nezvládne samo, čiže musíme spolupracovať s partnermi a máme veľmi silné partnerské vzťahy s OSN, máme EU-OSN dialog o prevencii konfliktov e, každý rok a podobné vzťahy teraz budujeme aj s OIC, OBSE, kde máme podobné vzťahy. Takisto komunikujeme s e, Africkou úniou. Čo sa týka budúcnosti, budeme potrebovať e, zdroje na to, aby sme mohli pokračovať v našej práci a v správe sa preto hovorí o dostatočných zdrojoch, ktoré musia byť na tieto aktivity vyčlenené. To je jedna vec, kde naozaj treba spolupracovať s parlamentom. Sme sa ubezpečili, že v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci bude dostatok účelovo vyčlenených finančných zdrojov na prevenciu konfliktov a mediáciu. Myslím, že mám čas na to, aby som sa s vami podelil možno za pár príkladov našej práce, aby ste mali predstavu napríklad Stredoafrická republika. Tam sme podporili predsedníctvo svojim poradenstvom a mm, to bolo veľmi dôležité z pohľadu prípravy mierovej dohody. Čiže ide o veľmi praktický, e, konkrétny spôsob podpory krajiny počas kľúčového momentu. Pokiaľ ide o mediáciu v teréne, e, veľa toho robíme v Sýrii, prepájame e, sírsku sieť s jemenskou sieťou, spolu, spolupracujeme takým spôsobom, aby sme pomohli pri začlenovaní žien do tejto práce, aby zohrávali dôležitejšiu úlohu pri implementácii dohôd. Dnes sme sa stretli s mediátor, so ženskými mediátorkami aj s pani Mogheriniovou a počas zasadnutia sa diskutovalo o tom, čo to vlastne znamená byť ženou mediátorkou, s akými problémami sa stretávajú, ako by ich Európska únia mohla lepšie podporiť. Určite ste si všimli eh, veľa tweetov z tohto podujatia, dokonca aj dnes. Samozrejme, často sa stretávame s členskými štátmi, pozývame parlament, aby sa zúčastňoval takýchto výmen názor, eh, výmen názorov, čiže dopyt po mediácii a prevencii konfliktov narastá exponenčne, bohužiaľ, musím povedať, ale preto práve je veľmi dôležité, aby sme boli naozaj v popredí, aby sme vedeli zvládať tento vývoj. Musíme, ehm, sme ambici- máme ambíciu zviesť, viesť v tejto veci a zrealizovať čo najviac ako viete, mediácia a prevencia konfliktov e, vždy prebiehajú diskrétnym spôsobom. A preto je niekedy ťažké preukázať e, úspech. Okrem toho je tu ešte otázka prisudzovania atribúcie. Ak e, sa neudeje konflikt, ako preukážete, že ste to boli vy, že vy ste prispeli k úspechu tomu, že ku konfliktu nedošlo. Ale to nie je len náš problém, kde zrejme ale problém EIP a parlamentu. Keď hovorím s kolegami z OSN a tak ďalej, myslím, že oni s tým bojujú, čiže ide o spoločenstvo tých, ktorí pracujeme na prevencii konfliktov, že si musíme vymieňať dobré príklady, podeliť sa o ne, aby sme mohli povedať, dobre, pozrite, tu mám 10 skvelých príkladov kde sme zohrali kľúčovú úlohu a podarilo sa nám zabrániť konfliktu. A práve to je vec, na ktorej by som s vami rád spolupracoval. Dovolte mi teda uzatvoriť svoje vystúpenie. Veľmi pekne ďakujem ešte raz parlamentu za vašu prácu, za správu, za to, že naozaj podporujete uh, našu prácu a chcem na záver poblahopriať e, Európskemu inštitútu premiér piatému výročiu a chcem len zdôrazniť, aký, ako dôležitý sú pre nás, aká dôležitá je naša spoločná spolupráca. Takéto inštitúty sú nesmierne dôležité, ak chceme posilniť našu efektívnosť a užšiu spoluprácu a preto užšia spolupráca s takýmito organizáciami, mimovládnymi organizáciami je nesmene dôležitá. Ďakujem veľmi pekne pánovi Fannesovi za jeho vystúpenie. Kolegovia, chcem vám pripomenúť, že dnes oslavujeme 5. výročie Európskeho inštitútu pre mier. Dnes večer o pol v Dome európskej histórie v parku Leopold. Máme tu kolegov, ktorí zastupujú parlament v rámci správnej rady EIP. Ako prvý, ako prvý by sa rád ujal slova Arne Líc. Nech sa páči. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Áno, Výbor AFET sa spoločne s výborom NV snažil a snažil sa o to, aby sme zaradili nové portfólio, portfólio klimatickej diplomácie na program a mm, teda išlo jednak o klimatickú diplomáciu a jednak o diplomáciu v súvislosti s vodou, s vodnými zdrojmi a my sme, e, a sme, sa nám to podarilo a nielen, že sme poskytli túto správu pánovi Guterešovi, ale pred pár týždňami sme e, predložili túto správu, ale takisto aj Helga Schmidt z e SVČ um, potom predstavitelia nemeckej vlády. Mm, my sme práve hovorili na konferencii v Mníchove o tom, že ide o novú tému, pravdepodobne sa zaradí na program eh, v rámci bezpečnostnej konferencie. Mníchove bude súčasťou hlavného programu a sprievodných podujatí a išlo o to, aby sme vysvetlili, že kde sa práve nachádzame. Mm, budeme hovoriť o, budeme hovoriť e, o tejto téme. Švédsko nám bude e, pri tom pomáhať. Takisto chceme, aby, aby krajiny spoločne vybudovali vedomostňu základňu a e, aby sme každoročne mali lepšie povedomie, lepšie informácie o tom, akým spôsobom uh, vplýva, vplýva klimatická zmena v krátkodobom, ale aj dlhodobom výhľade. E, teda budeme v spolupráci so Švédsk s Nemeckom a Švedskom na tom pracovať. Helga Schmidt hovorila tejto veci a ja by som sa rád spýtal dve veci. Pokiaľ ide o všeobecnú perspektívu, myslím si, že klimatická diplomácia, aj náš výbor sa zaviazala, myslím sa tak udeje v nadchádzajúcom mandáte parlamentu počas nadchádzajúcich 5 rokov, aj desice o to, že sme sa zaviazali k tomu, že samozrejme vš- vš- všetci vieme, že klíma je témou, na ktorú sa budú pýtať všade vo svete a síce, že budeme musieť požiadať eh, aj v zmysle tej katovické, katovického plánu postupu, tak sa budeme pýtať aj na národnej úrovni, ako oni chcú naplniť eh, opatrenia v súvislosti s Parížskou dohodou. Čiže um, potrebujeme mechanizmus na tento postup. A to vlastne súvisí s tým, čo hovoril pán Fanny. Ja som pocitila, že že to bolo pomerne ťažké v rámci finančného rámca. A síce, že keď chceme doplniť 25-30 v oblasti klímy, tak zatiaľ tam nie sme ešte v oblasti ES. Vy ste hovorili o dočných kapacitách. ES, v rámci ES pracujú len štyria ľudia na otázke klimatickej diplomácie. Myslíte, že bude možné zriadiť nový útvar, vrátane toho útvoru, o ktorom ste hovorili? Pretože klíma je dôležitým faktorom, klimatická diplomácia my sa snažíme um, pracovať v rámci OSN na tejto veci, ale snažíme sa aj v rámci EÚ um, ehm, na tom pracovať. Niektoré krajiny budujú kapacity, Švedsko, Nemecko a um, ako očakávate, teda Nemecko bude nov, novopredstavujúcou krajinou, akým spôsobom to vnímate, samozrejme bude to dôležitá téma do budúcna, ale ako to vnímate vy, akým spôsobom sa bude táto téma realizovať. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Charles Tenok. Ďakujem veľmi pekne. A ide skôr, teda kolegovia ma upozorní na to, že nominant z EKR mm, do správnej rady. Um, myslím, že odišiel a myslím si, že v rámci postup, teda povedali mi to kolegovia koordinátori, ja som si aj nebol vedomý, že sme mali nejakého zástupcu na, v rámci rady počas uplynulých dvoch, troch rokov. A to je aj škoda, že som to nevedel. Uh, nie som si istý, že či Spojené kráľovstvo je jedným z tých 8 členských štátov, ktoré sú zapojené do práce rady a riadenia inštitúcie. E, zrejme po, mm, to, to, že som stále tu, je pomerne pozitívne, lebo už sme mali Európsku úniu opustiť pred tromi dňami, takže uh, teda neviem, možno, že je to len taký žár. Neviem, neviem, možno tu vôbec nie som. A nie, nie, nie, nie je jasné v tom, či by som tu vôbec mal byť dobre, ale v každom <laughs> prípade moja otázka súvisí s tým zajtrajším zásadnutím. E, Vám Barnie bude diskutovať o budúcich vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva. Ja mám, na, ja mám obrovský záujem a môj e, záujem teda trvá niekoľko rokov. Ja som bol za zotrvanie, najmä keď sa e, a, a som toriovec, čiže nie je to jednoduché. A vždy, vždy, vždy ma to zaujímalo a zaujímalo ma to, ako sa budú tieto vzťahy a spolupráca vyvíjať po vystúpení. Čiže ja eh, vždy som, ja som vždy hovoril o vynikajúcej práci, ktorá bola realizovaná v Somálsku. Pán Kitty, vy poznáte túto krajinu veľmi dobre, kde sa hovorilo o alebo eh, keď sa hovorilo o eh, operácii Atalanta, neviem, bolo by zaujímavé. Ja viem, že Londýn prišiel, o liekovú agentúru, bankový orgán a tak ďalej. Ale eh, ja som sa chcel spýtať, ak sa Brexit udeje, možno, že ho môžeme zvrátiť, možno bude druhé referendum, neviem, eh, situácia sa stále mení aj v tejto chvíli. Uh, sa pripravuje indikatívne hlasovanie v britskom parlamente a budú hľadať riešenie. Ale ako to, že Spojené kráľovstvo spolupracuje s vašou organizáciou? Alebo teda ako budeme spolupracovať s vašou organizáciou? Pretože tu, tu, tu ide práve o oblasť e, ktorej e, sme teda, alebo ktorú máme záujem byť, do ktorej máme záujem byť zapojení že hm, myslím si, že máme záujem na tejto práci napriek tomu bolestivému postupu, ktorým je celý Brexit. Ďakujem pekne, Claire Moody. Veľmi pekne ďakujem. Asi potrebujeme mierový proces aj v Spojenom kráľovstve. A to je o inom. Nuž, ja som chcela nadviazať na to, čo bola pán Fan ku komunikácii, ku komunikačnej informačnej práci, ktorá musí ruka v ruke prebiehať s prácou na mierovom procese. Bolo zaujímavé počúvať e, našich hostí. Keď ste hovorili o praktickej práci, ktorú vykonávate, obaja ste hovorili o zapojení žien do mierových procesov. Hovorili ste o tom, ako jednotlivé strany spolupracujú so ženami v Jemene a inde, ale e, explicitne ste, to myslím, že v Afganistane ste to ešte spomenuli, ale teda hovorili ste o mnohých príkladoch e, zapojenia žien a to, čo sa to, čo ste povedali o odkomunikovaní toho, čo sa deje, o komunikácii ja si myslím, že často hovoríme o potrebe zapojiť ženy a tak ďalej, ale v zásade nedostatočne diskutujeme o praktickom spôsobe eh, a o tom, eh, v čom potom tkvie ten rozdiel a ide, ide o niečo, čo si naozaj vyslúžilo veľkú podporu a je to v samotnom srdci našej práce a tej práce, ktorá prebieha na tvorbe mierového procesu, prevencii konfliktov a e, takže to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, pani Moody. Ďalší britský kolega. Čím skladne, nech sa páči, Briti usilovne pracujú, ale výborne, že sú tu stále s nami. Ďakujem veľmi pekne. Ja som skeptický, ja sa obávam duplikácie, ale každý mierový, nástroj mierového procesu je dobrý. A chcem sa dotknúť aj toho, čo povedal Charles. Neviem presne, ako rada fung, stan rada funguje a ja Eduard ja viem, že Elmar tu nie je. Eduard hovoril o dome Jean Monnet v súvislosti so zasadnutím s Ukrajinou, ale ak to bude fungovať ako nástroj, viete, náš parlament je rozmanitý, e, máme tu tri veľké skupiny, Charles hovoril aj o EKR, ale ak by ja si myslím, že každá skupina, parlamentná frakcia by mala mať svoje miesto v rámci správnej rady. Kolegovia napríklad pracujú aj v rámci Venezuely usilovne, ale o to nejde. Ide o to, že ak Európska únia je o rozmanitosti, tak každý by mal mať možnosť e, vysloviť svoj názor a e, vyslať a teda vyjadriť, vyjadrovať sa veciam. Samozrejme, že napríklad Elmar má vyhranené stanovisko k Ukrajine a tak ďalej, ale bolo by treba možno, aby sa viacerí mohli zúčastňovať na, na práci a uh, rady a diskusiách. Napríklad e, ja som dlhoročným zástancom Somálska a môžem, môžem rozprávať o Mogadiše alebo o jednotlivých častiach Somálska v regionálnych vládach, ale ja si myslím, že je dôležité, ak to má fungovať, a dúfajme, že to bude pokračovať, že treba sa ujať e, každej príležitosti, ale myslím si, že všetky strany parlamentu by mali byť zapojené do tejto práce, ako hovoríme, zjednotení v rozmanitosti. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. James, pán Lamasur, ktorý je takisto členom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pánovi Kittingovi za vynikajúcu prácu. Prepašte, že som prišiel neskoro. Ja chápem, že program už pokročil. Nebudem sa vyjadrovať tomu, čo bolo predtým, ale mali sme možnosť hovoriť o príležitosti tej 5-ročnice EIP, um, od doby, kedy bol zriadený tento inštitút, tak sme mali dva ciele. Prvý, ten bol naozaj splnený a e, išlo o vytvorenie akéhosi orgánu, ktorý by bol schopný mm, mediácie a prevencie konfliktov tým, že sa mobilizujú postupy, orgány, a To znamená, že aj určité know-how e, udržiavania mieru a mierotvorby a komunikácie medzi znepriateľnými krajinami, zapojenie Európskej únie, členských štátov. Ak podáme európsku diplomáciu s americkou diplomáciou, tak to možno trošku teraz preháňam, ale keď to preženiem, Američania pošlu armádu a potom rokujú, Európania tí pošlu diplomatov, lekárov alebo modré prilby. A Európsky inštitút premiér bol vytvorený preto v tomto duchu ako nezávislý orgán štátov Európskej únie, ale dostatočne blízky v úzkej spolupráci s EAS konkrétne, aby pre bojujúce strany, ak sa dohodnú pod ako si za bezpekou e, tohto inštitútu, že budú mať podporu únie. Bol tu aj cieľ e, výmeny skúseností a spätnej väzby. To znamená, keď vyšleme diplomátov, vojakov, mimovládne organizácie priamo do terénu, tak e, stretnú sa s miestnou štátnou správou, ale to čo sa dozvedia v teréne, potom odovzdajú tým ďalším, do určitej miery aj ďalšej generácii. A to dáva zmysel mať v podstate akúsi európsku diplomáciu, novú európsku diplomáciu v takom e, širokom zmysle slova, pretože v tom inštitúte sú aj štáty, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. A toto by som chcel vedieť, či Eh, pán Kitting eh, má nejakú predstavu, ako by sa to mohlo inak vyvinúť do budúcna. Ďakujem. Merci, Alain Lamassur. Ďakujem, Alain Lamassur. Ešte niekto, nech sa páči. Zdá sa, že nie, takže myslím si, že pán Kitting dostal zrejme najviac otázok prvom rade veľmi pekne za tie otázky ďakujem. Mal som počas vystúpenia aj povedať, že to, čo je unikátne pre náš inštitút, je to, že má radu, ktorú vlastne tvoria európske štáty. Je to partnerstvo a je pravda, že som mal byť možno precíznejšie, presnejšie to vyjadriť, že e, je to medzi EÚ, spolupracuje s EÚ, EEAS, ďalšími časťami EÚ, napríklad DGNF, DEFCO, DGNIR, ale určite ESVČ je naším hlavným európskym partnerom. Spolupracujeme samozrejme aj s členskými štátmi, ale ide o to, že ide o nezávislý inštitút, ide o e, jedinečný subjekt, to znamená, že sú tam výhody, v súvislosti s diplomatickými kontaktami, ale zároveň má aj, zároveň ide o nezávislý orgán, čiže môžeme diskutovať s predstaviteľmi vlád, ale aj s tými, ktorí v teréne priamo spolupracujú na riešení konfliktov, na prevencii konfliktov a ktorí nenutne pochádzajú zo, zo, zo, štátnych, zo, štá, zo štátnej správy. A druhá vec, k diplomácii, k klimatickej diplomácii súhlasím. Jeden postreh z mojej strany, pokiaľ ide o túto oblasť, aj vrátanie mojej práce v Afganistáne, Syrii a na Blízkom východe. Teraz už vieme oveľa viac akým spôsobom budú klimatické zmeny alebo degradácia zdrojov, vody, pôdy. Teraz už rozumieme e, viac tomu, akým spôsobom to prispieva ku konfliktom a akým spôsobom to často komplikuje riešenie. Ale dosiaľ nerozumieme plne tomu, ako môžeme využiť takéto informácie na podporu dialógu a na podporu pozitívnejších výsledkov. A na tom by sme radi ďalej pracovali. Môžete využiť klimatickú diplomáciu a konkrétne príklady, napríklad niektorí hovoria o obnoviteľných zdrojoch energie v krehkých štátoch. To je nesmierne dôležitý spôsob, ako sa môžeme snažiť e, zblížiť jednotlivé spoločenstva. A Ďalej, Charles, ty si hovoril o Spojenom kráľovstve. E, rada nášho inštitútu explicitne ma nabádala, aby som e, žiadalo viacero členov, ktorí by sa zúčastnili na práci rady a e, boli by sme len radi, ak by sa Spojené kráľovstvo zúčastňovalo na práci rady, ak si to Spojené kráľovstvo želá. Uh, Mm, ja som sa stretol s Alisterom Berdom pred pár rokmi a mm, on sa vyjadril veľmi konštruktívnym spôsobom v tomto smere. Už, on tam síce už nie je, ale myslím si, že tie inštrukcie aj po jeho odchode mm, budú platiť. A Švajčiarsko je členom rady a nie je členom Európskej únie. Ide o to, že mnohé krajiny ktoré nie sú členom Európskej únie a ani sa ním nestanú do budúcna, tak majú veľa toho, čo v tejto oblasti ponúknuť. Keď som bol v Berlíne, v Paríži a Štokholme a ďalších krajinách, tak eh, panuje tu určitá ľútosť, že tie vedomosti a schopnosti Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o prevenciu konfliktov, možno nebudú do budúcna dispozícii Európe ako v minulosti. Ja si myslím, že EIP je jedným zo spôsobov, um, ako môžeme vykompenzovať túto situáciu. Takže myslím, že toto by fungovalo. No a pokiaľ ide o to, čo povedal pán Lamasur, veľmi pekne ďakujem. Máte úplnú pravdu vedomosti, ktoré sme nadobudli ohľadne riešenia, prevencie konfliktov, to všetko, o to všetko sa treba podeliť, sprístupniť. Ja myslím, že môžeme v tejto oblasti robiť určite viac, ako robíme, ale nede, je dôležité, aby sme tak robili nielen my, ale je dôležité, aby konali aj parlamenty a ďalšie organizácie a ja som si všimol napríklad jednu vec. A síce, že v niektorých európskych krajinách vedomosti o riešení a prevencii konfliktov pre, prežijú, predávajú aj po voľbách. Inde, inde to skôr potom závisí od e, kvality mm, výborov pre zahraničné záležitosti, závisí to od toho, čo sa deje v akademickej obci a podobne. Ale my by sme boli veľmi šťastní, ak by sme mohli preskúmať e, spôsoby, e, ako ďalej prispieť k tomu, že e, takáto, takéto vedomosti jednoducho sa nevyparia, nevymiznú. A ešte jedna vec, o ktorej som sa nevyjadril. Máme pomerne veľkú sieť vysoko postavených poradcov po celom svete. Nie všetci sú Európanmi a proste som tejto siete naozaj benefitujeme z praktických skúseností tých, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe mierových procesov, ktorí sprostredkúvajú v priebehu takýchto mierových procesov a máte pravdu, bolo by to, všetci by mali z toho mať prínos a Niekedy, niekedy, aj v rámci vlád, niekedy napríklad sme v nejakej vládnej bubline, ale keď chcete vyriešiť konflikt, tak musíte toho zapojiť aj ďalších aktérov, neviem, z, z podnikateľskej oblasti alebo náboženských skupín, takže myslím, že takáto platforma bola zaujímavá. Ďakujem pekne. Ja by som ešte chcela len pripomenúť, že 8 európskych vlád poskytuje finančnú pomoc Belgicko, Fínsko, Taliansko, Luxembursko, Polsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko. Ešte traja ďalšími ohlásili, že by mali záujem sa pripojiť. A ďalšia vec, by som chcel povedať, že viaceré vlády sú, ktoré neprispievajú, ktoré, ale respektíve, ktoré nie sú s nami, ale prispievajú na určité aktivity. Norsko, napríklad Holandsko. Tiež máme podporu viacerých krajín, ktoré nechcú byť spomenuté ako akože vyslovene sú spomenuté, ale prispievajú. Sa im páči, čo robíme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ešte chcel zodpovedať na možno tri otázky. Prvá otázka pána Lica k eh, klimatickej diplomácii. Myslím, že máte pravdu. Vidím, že vidím z význam pozornosti, ktorú venujeme zmene kli- alebo klimatickej diplomácii. Myslím si, že Michael má pravdu. Musíme pochopiť, ako máme k tomu pristupovať. Je diplomácia klimatická to isté, ako dívať sa na, na tú konkurenciu. Či to je, alebo to je niečo. myslím si, že sme v rámci protestu procesu a veľmi budem mať záujem o to, aby som sa díval na to, že o čom ten dokument bude. máme možno viac ľudí. Už momentálne využívame zmenu klímy ako jedný z indikátorov našich vlastných systémov rýchloho varovania, čiže zmena klímy už je indikátorom ukazovateľom predpovede toho, kde môže byť násilný konflikt v budúcnosti. A to je naozaj novo, novatorský prístup, len aby sme ilustrovali, že áno, máte pravdu, musíme robiť oveľa viac, robíme aj viac. Myslím, že ešte pred pár roky sme spomínali, že tu boli, predtým pracovali štyri ľudia, takže verím, že teraz je už viac ľudí a verím, že tento trend bude, bude pokračovať a budeme pracovať ďalej. Možno ešte pán Tenok už odišiel, ale chcela som mu povedať, že Británia naozaj skutočným príkladom. Stabilizačná jednotka britská bola naozaj tá, ktorá spustila prevenciu konfliktov, a keď Británia od, má odísť, to je dramatické z rôznych pohľadov, aspoň teda minimálne z môjho. A dúfam, že tento vzťah si ponecháme stabilizačnou jednotkou, pretože oni majú naozaj ohromné vedomosti poznatky, využiť ich skúsenosti, takže my s nimi e, rokujeme, snažíme sa určiť, ako aj po Brexite budeme naďalej mať dobré pracovné vzťahy. Pani Múri tiež spomínala komunikáciu a nemôžem súhlasiť viac. Myslím, že máte absolútnu pravdu. Musíme robiť oveľa viac. E, Často sme veľmi príliš opatrní, pretože e, hovoríme, že je to diskrétna práca, ale určite sa dá robiť viac. A čo by som ešte chcel povedať vám, že v tejto reforme, ktorú som stručne spomenul, teraz už máme celé jedno oddelenie, ktoré bude pracovať na manažmente vedomostí či poznatkov z toho, čo sme sa poučili. Čiže by sme presne vedeli, čo sme sa naučili, čo si z toho môžeme odniesť a či to máme lepšie komunikovať aj s členskými štátmi, aj s širšou e, scénou praktizujúcich účastníkov e, aj z OSN, s Africkou úniou, aby sme spoločne sa mohli učiť z vlastných skúseností. Čiže komunikácia, management e, vedomostí či poznatkov bude oveľa vyššie v našej agende, než tomu bolo doteraz. Ďakujem teraz Eduard. Ďakujem pekne. Myslím, že to bola veľmi dobrá diskusia. Ukázala, že je tu množstvo možností, ako spolupracovať e, s cieľom dosiahnuť výsledky v rôznych aktivitách, ktoré sú spomenuté v rámci tejto mediácii a pre e, vchádzaniu konfliktov. Myslím si, že v tejto komunikácii treba pokračovať, alebo v diskusii treba pokračovať, lebo vieme sa navzájom sa ehm, vzájomne sa učiť Chcel by som ešte spomenúť to, čo povedal Karol o možnosti politických skupín parlamentu, aby sa zúčastnili mediačných snách. A možno táto myšlienka je celkom dobrá, ale aby som povedal, že výbor AFET alebo jeho pracovné skupiny sú tými miestami, kde každá politická skupina môže predstaviť svoju pozíciu a predstaví a o všetkom sa tam diskutuje a je to naozaj inkluzívny proces, ale keď už príde ku konkrétnej mediácii, mali by sme byť pragmatickejší, mali by sme byť praktickejší. Mali by sme vybrať si tých ľudí, ktorí sedia pri stole a tí tiež nemôžu zahrňať úplne, a potom nemôžu zahrňať všetkých, čiže treba byť praktickejším v tomto a potom aj tie mediačné týmy posielajú späť správy DEGU, demokratickej skupine, tomu predseda Linda McEwen a e, pán McAllister a tam sú diskusie. Každý má možnosť e, uvieť svoje názory, pohľady a ja si myslím, že toto je spôsob, ako by sa to malo diať aj v budúcnosti pokiaľ ide o Severné Macedónsko, EPP a SAD je zastúpené, ale aj pán Weigel z ALDE, ktorý dokonca aj spravodajcom. Takže ja nevylučujem, že určite niekedy by aj spravodajca mal byť zahrnutý do negociačného týmu. A ak je niekto, kto má určite nejaké osobitosti alebo nejaké špecifické vedomosti, určite by mal byť tiež e, vzaný do úvahy e, do negociačného týmu. Takže myšlienka je dobrá a myslím si, že treba byť praktickejším a pragmatickejším. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne, Eduard. Ešte niekto by niečo chcel, nie je tomu tak. Tak ja by som sa týmto chcel poďakovať našim rečníkom prajem vám príjemnú oslavu. To začína o 35 minút. Viem, že Alan Lamassur vystúpi za našich kolegov na tejto udalosti. To je všetko na dnešok. Končím schôdzu a uvidíme sa zajtra ráno o 9.00 eh, na naše výročné stretnutie s kolegami z národných parlamentov. Pekný večer.